zápisnici. Ak nie sú, tak potom zápisnicu považujeme za schválenú. Je mi veľkým potešením, že môžem privítať delegáciu štvorčlennú eh, z výboru pre zahraničné záležitosti Sejšelského parlamentu a takisto eh, dvoch vysokopostavených parlamentných predstaviteľov vedených predsedom tohto výboru, pánom Wavenom Williamom, sú tu tento týždeň v Európskom parlamente a máme ich tu. A teda zúčastňujú sa štvordňovej jeho študijného, študijnej návštevy, štvordňového študijného pobytu, ktorý je organizovaný zo strany Úradu pre podporu parlamentnej demokracie E, dúfame, e, drahí priatelia, že e, vaša návšteva bude plodnou, úspešnou a vieme, že veľmi pozorne budete sledovať, ako bude prebiehať správa pána Kadeka, pokiaľ ide o dohodu o partnerstve v rybolove uzavretú medzi EÚ a Seychellami, ktorá bude predmetom hlasovania zajtra. A poprosím vás, keď prídete na budúce, prinieste so sebou aj troška slnka do Bruselu.